Ďakujem pekne. Ďakujem. A dostala som z ECR skupiny viaceré požiadavky na nominácie do parlamentných delegácií. Tieto nominácie budú zverejnené e, v zápus, zápise z tohto zasadnutia. Pokiaľ nie sú e, žiadne výhrady, tak sa budú považovať tieto nominácie za prijaté a do 21. Uh, eh, končím schôdzu do 21. hodiny.